Dámy a páni. Dámy a páni, vítam vás na dnešnom zasadaní Európskeho parlamentu. Otváram dnešné zasadanie, dnešné dopoludnejšie zasadanie. Prvým bodom je spoločná rozprava o prístupe malých a stredných podnikov k štrukturálnym fondom a definícia malých a stredných podnikov. Je to prehlásenie rady a vyhlásenie rady a komisie a vyhlásenie rady a komisie k posúdeniu definície malých a stredných podnikov. Prvým rečníkom za radu je pán Bamen. Prosím ho, aby sa ujal slova. Mr. President, Commissioner. Pán predseda, pán komisár, vážené poslankyne poslanci. Vítame skutočnosť, že tento parlament sa sústreďuje na otázku malých a stredných podnikov. Vzhľadom na náročnú ekonomickú klímu je o to viac dôležité, že malé a stredné podniky, ktoré sú hlavnými tými, ktoré prispievajú k budovaniu a vytváraniu HDP, aby mali priestor pre rast a rozvoj. Rozhodli ste sa zamerať túto debatu na dve konkrétne veci, prístup malých a stredných podnikov k štruktúrálnym fondom a posúdenie definície malých a stredných podnikov. Obe tieto témy boli už nedávno predmetom ústnych otázok v parlamente. A som si istý, že komisár nám bude vedieť detálnejšie odpovedať na konkrétnosti, ktoré ležia na srdci parlamentu, komisii aj rade. Pokiaľ ide o predsedníctvo, rád by som sa s vami podelil o niekoľko dôležitých bodov. Poprvé, malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou našej ekonomiky. Vytvárajú bohatstvo a vlastne umožňujú flexibilne sa e, prispôsobovať požiadavkám trhu. Preto malé a stredné podniky sú veľmi dôležité z hľadiska stratégie 2020. Máme 25 miliónov nezamestnaných a preto práve malé stredné podniky by mali poskytnúť priestor pre zamestnanie hlavne mladých ľudí. Malé stredné podniky si zaslúžia cenu podporu zo štrukturálnych fondov. V roku 2007 až 2014 malé stredné podniky dostanú až 70 miliárd eur z týchto fondov. Má to posilniť schopnosť konkurencie malých a stredných podnikov. Počas úverovej krízy sa práve zvýraznil aspekt potreby prístupu k úverom pre malé a stredné podniky. A preto vznikajú aj nové iniciatívy, ktoré majú za cieľ poskytovať e, patričné úvery pre malé a stredné podniky za dobrých podmienok. Preto je potrebné zabezpečovať zo štrukturálnych, podni- eh, zo štrukturálnych fondov prostriedky na podporu malých a stredných podnikov. Nevyhnutné sú aj eh, v prostriedky na požičky, ale aj rizikový kapitál, ktorý sa na podnikanie má poskytovať malým a stredným podnikom. Čiže majú sa naozaj aj úvery poskytovať za patrične výhodných e, úrokových podmienok. V tejto súvislosti teda hovoríme aj o komerčných bankách a preto môžeme povedať, že existujú aj rôzne iniciatívy zo strany komisie a Európskej banky pre rozvoj. A sú tu tzv. programy Jeremy, Jessica a Jasmine, ktoré sú zacielené na podporu malých a stredných podnikov. Pokiaľ ide o definíciu malých a stredných podnikov, som si vedomý toho, že komisia pripravuje prieskum a na zistenie e, postoja jednotlivých členských štátov k tejto otázke a k tomu, čo treba zmeniť. Rada ešte dostial nemala možnosť diskutovať o tejto téme a tešíme sa na ten prieskum, ktorý komisia pripravuje. Súčasná definícia eh, znamená, že 95 podnikov v Európe sú malé a stredné podniky. A tak je samozrejme, že bude prebiehať diskusia aj pokiaľ ide o zmenu tejto definície. Teším sa na diskusiu na túto tému tu v parlamente. Pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, pán komisár, budeme hovoriť o prístupe podnikov, malých a stredných podnikov ku finančným prostriedkom. A v tomto smere chcem povedať, že ide o veľmi dôležitý aspekt, pretože malé a stredné podniky vytvárajú potrebný podnikateľský priestor. V roku 2008 bol prijatý príslušný zákon, ktorý sa týka malých a stredných podnikov a v tomto smere mnohé e, štáty podnikli veľmi kvalitné kroky, kde vlastne e, treba na jednom kontaktnom mieste sa riešia všetky otázky, ktoré súvisia e, s malými a strednými podnikmi, čo je veľmi praktický krok vpred. Toto je tiež na podporu podnikania v tejto sfére a odbúravanie byrokracie. Ďakujem. Ďakujem pekne za vaše vystúpenie a teraz pán komisár Hán za komisiu. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážení členovia parlamentu, pán minister. Malé a stredné podniky sú základom európskeho hospodárstva Máme 23 miliónov malých a stredných podnikov v Európe. To je veľká časť európskych podnikov. Konkurencie schopnosť bude, Európy bude závisieť od konkurencie schopnosti malých a stredných podnikov. Kríza sa dotkla malých a stredných podnikov práve tak ako všetkých ostatných malé a stredné podniky majú veľké problémy, ako sa dostať ku kapitálu a pôžičkám. Čiže je tu verejná zodpovednosť, ako pomôcť malým a stredným podnikom, aby sa nestali obeťami, ale aby mohli realizovať svoje ciele. A preto Európska komisia v ostatných rokoch uskutočnila opatrenia na to, aby zlepšila prístup malých a stredných podnikov ku kapitálu. Adaptáciou programov sa podarilo prostriedky pre finančné nástroje ako úvery, záruky zvýšiť na 8,1 miliard eur. 300 rôznych nástrojov sa financovali v členských štátov viac ako 90 tisíc miest sa týmto bezprostredne vytvorilo. Ja by som sa chcel poďakovať parlamentu za podporu pri modifikácii nášho nariadenia, ktoré bolo potrebné v priebehu roka, aby sme mohli reagovať na tieto výzvy, konkrétne napríklad eh, v oblasti fondov mohli sa rátať ako dôležitá pomoc pri preklenutí krízy, osobitne v niektorých členských štátoch. V niektorých z týchto rokov komisia spolu s členskými štátmi začala s adaptáciou programov tak, aby prostriedky, ktoré boli ešte k dispozícii, sa využili na vytvorenie nových pracovných miest. Ale takisto je aktuálna téma boj proti nezamestnanosti mladých ľudí. Ide o to, aby táto realokácia, teda pokiaľ to dovolujú finančné prostriedky, e, sa dostala malým a stredným podnikom, pretože tie môžu vytvárať nové pracovné miesta. Chcem vám pripomenúť jednu vec. Máme 24 miliónov nezamestnaných. Musíme teda povedať, že keď každý malý a stredný podnik príjme jedného nezamestnaného, môžeme pro- problém vyriešiť. Na základe tejto iniciatívy dôjde ku realokácii 5, eh, zhruba 5 miliard eur pre ďalšie obdobie komisia v štrukturálnych eh, fondoch stanovila ťažisko 80 prostriedkov a 50 prostriedkov do menej rozvinutých regiónov. Heslo je inovácia v malých a stredných podnikoch, energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje energie. Nezabúdajte, 50 pre menej vyvinuté regióny vytvára v absolútnych číslach viac ako tých 80 najviac rozvinutých regiónov. To sú teda tie signály, ktoré majú zlepšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov. Musíme pracovať na tom, aby sme uľahčili administratívny prístup e, k fondom. Chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu za úľavy a zjednodušovanie, čiže treba povedať, že množstvo víziev je na národnej, lokálnej úrovni, konkrétne napríklad realizácia Small Business Act. V každom prípade sme to týmto spôsobom navrhli. Takže potrebujeme tu spoločné úsilie na európskej úrovni, ako aj členských štátov, v záujme našich malých a stredných podnikov. Dovolte mi, aby som sa dotkol posledného bodu, a to je definícia malých a stredných podnikov, ktorá je podnetom na diskusiu. Viete, že Európska komisia túto definíciu preveruje a uskutočne nezávislú evaluáciu, ktorá prebieha práve teraz. Očakávame e, výsledok e, na jeseň 2012 bude sa o tom diskutovať na širokom fóre. Môžem teraz povedať, či to bude viesť ku zmene terajšej definície. Vážené dámy a páni, malé a stredné podniky sú chrbticou hospodárstva. V ostatných mesiacoch sa hovorilo o raste, o nových impulzoch pre rast a chcem povedať, kto chce tieto impulzy v prospech eh, rastu vysiela, tak musí začínať s malými a strednými podnikmi, musí posilňovať ich schopnosť. Komisia je v každom prípade pripravená, ochotná. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár, za váš prejav. A teraz rečníci za jednotlivé politické skupiny. Za EPP sa ujme slova pán Bensen. Nech sa páči. Tak, herr Formen. EU-program... Ďakujem pekne, pán predseda. Programy Európskej únie sa musia prispôsobiť e, občanom. Aha. Programy Európskej únie sa musia prispôsobiť občanov. Zdá sa, ako by e, slúžili e, len hospodárstvu, ale potom aby slúžili spotrebiteľom. Vieme, že malé a stredné podniky vytvárajú pracovné miesta a preto je potrebné, aby tie podávanie žiadosti bolo prístupnejšie, aby sme skoncovali s nadmernou mierou byrokracie. Ďalej podľa mňa potrebujeme vytvoriť lepšie prepojenie medzi prístupom k financiám pre podniky a medzi výzvami, ktorým momentálne Európa čeli. Sú tu určité úlohy v oblasti energetickej účinnosti. Tu by mohlo byť na takéto prepojenie to je podľa mňa dobrý nápad. Prepojiť financovanie malých a stredných podnikov s úlohami, ktoré tu máme. Mohli by sme využiť prostriedky zo šturálnych fondov. A tieto by mohli ísť do malých a stredných podnikov a vytvorilo by sa aj množstvo pracovných príležitostí. Teda bežní ľudia, remeselníci, robotníci, nová izolácia budov, okien, takto by sme vyriešili problémy eh, s bojom proti klimatickým zmenám, vyriešili by sme problémy s trhom práce a toto všetko by išlo na prospech malým a stredným podnikom, teda tým, ktorí vytvárajú pracovné miesta. V tejto súvislosti považujem za potrebné vyjadriť sa aj k definícii malých a stredných podnikov. Prosím, buďme veľmi pozorní. Nemeňme veľmi definíciu, ktorá sa momentálne uplatňuje 25 všetkých podnikov je teda už pokrytých, takže poprosím vás, aby ste nemenili príliš veľa vecí. Ďakujem pekne a teraz mene SAD vystúpi pani Kreľ, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia. Už to tu oznelo toľkokrát, že v jadre nášho hospodárstva sú malé a stredné podniky. Áno, to platí a my pre ne robíme veľmi veľa. A ja si myslím, že je to niečo veľmi osobitné, pretože na rozdiel od ďalších veľkých hospodárskych priestorov v EÚ máme hlavne malé podniky, menšie podniky, ktoré sú konkurencieschopné v globálnom meradle a ktoré sú zároveň aj flexibilné, dokážu sa prispôsobiť novým podmienkam. Toto je tá osobitosť malých a stredných podnikov v Európskej únii. A my ich aj podporujeme nebudeme ich podporovať až v ďalšom programovom období, podporujeme ich už aj teraz a urobili sme naozaj veľmi veľa preto, aby sa zjednodušil ich prístup k finančným prostriedkom štruktúrnych fondov. Ale myslím si, že je tu určitý potenciál na zlepšenie, zjednodušenie, keď nejaký malý podnik napríklad potrebuje úver e, za lepších úverových podmienok, ak takýto úver dostane, alebo má dostať, tak e, by sa to mohlo udiať bez nejakého vyplňania množstva formulárov, takže toto je potrebné zlepšiť. Malé a stredné podniky podľa mňa s pomocou inteligentného prístupu môžeme príjmať k tomu, aby prepájali inovácie, hospodársky rast, hospodársky rozvoj. A toto všetko by sa malo prepojiť aj s bojom proti nezamestnanosti mládeže. Komisár Hahn už v minulosti povedal, e, že keby každý podnik v Európe zamestnal jedného jediného mladého človeka, tak by sme vyriešili problém e, raz a navždy problém s nezamestnanosťou mládeže. A toto naozaj platí. Takže prostriedky z EÚ by sa snať eh, nemali eh, prepájať na povinnosť zamestnať jedného dvoch mládežníkov. To by mi pripomenulo eh, časy niekdajšej Nemeckej Demokratickej republiky, ale je potrebné dať mládeži možnosť školení, vzdelávania a práce v mm, nejakom malom podniku, strednom podniku, čo by podporovala Európska únia. Myslím, že sa to naozaj oplatí zaoberať sa takýmito myšlienkami, vytvárať takéto programy a možno sa nám to aj podali do najbližšieho programového obdobia. Chcem však povedať aj to, že nechcem, aby tie eh, podniky Eh, fungovali nejako s krátkodobým horizontom, naozaj potrebné podporiť trvalé, dlhodobé riešenia v oblasti nezamestnanosti. Ja viem, že komisia momentálne pracuje na eh, novele práva práce, pracovného práva a bolo by naozaj eh, potrebné na tom popracovať, aby v regiónoch neplatili odlišné predpisy, pretože toto spôsobuje byrokraciu, toto sťažuje prístup k podporným prostriedkom. Takže ja dúfam, že komisia v tejto oblasti príde s pozitívnym, s pozitívnym návrhom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše vystúpenie. Teraz za liberálov a demokratov. Pán Krojcman, prosím. Jedným z najväčším problémov mladí, eh, malých a stredných podnikov je prístup k finančným prostriedkom. Kohezná politika by mala napomôcť. Existujú rôzne programy, o ktorých sme počuli, štúdia EFE o dopade štrukturálnych fondov a iných opatrení e, zjavne objavila slabé miesta, nerozlišuje sa, nerozlišuje sa medzi rôznymi typami, malými a strednými podnikmi, veľké byrokratické prekážky, e, ďalej je otázka predfinancovania projektov a rôzne informácie o podporných programoch. Takže by som chcel formulovať niekoľko mhm. prozieb na komisiu. Bolo by dobré, keby sa zjednodušili postupy prístupu k fondom. Potrebujeme lepší prístup ku Jeremy. Je to 15 tisíc eur. Potrebujeme vyriešiť otázku predfinancovania projektov. Ďalej e, potrebujeme brať do úvahy rôzne typy malých a stredných podnikov. Ďalej e, nie také veľmi prísne požiadavky Ďalej je to otázka zmeny pomoci na e, svoju pomoc, takže tu by mohli pomôcť komory, malé a stredné podniky musia mať e, silnejšie vlastné kapitálové prostriedky, aby vôbec dostali pomoc zo strany bank. Pán komisár, je veľmi dôležité, aby sa zrealizoval Bázel 3. Čiže aby mali malé a stredné podniky možnosť prostredníctvom kreditov dostať ich za vhodných podmienok. Ďakujeme pekne za vaše vystúpenie a teraz vystúpi pani Miranda. Obrigada, presidente. Señor comisario, o papel das pequenas e medias... Ďakujem za slovo, pán predseda. E, úloha malých a stredných podnikov má nesmierne význam v mnohých krajinách a, a mm, sme svedkami toho, že súčasná hospodárska kríza na tieto dopadla ozaj veľmi tvrdo. Vytváranie pracovných príležitostí je niečo, čo je nesmierne dôležité hlavne pre zraniteľné skupiny. Ženy, imigranti, mladí ľudia. A s týmto javom sa stretávame v mnohých členských štátoch. Nezamestnanosť mladých je až na úrovni od 40 do 60 v viacerých krajinách, členských krajinách EÚ a s tým naozaj treba niečo robiť. A my ako občania sa tiež musíme tejto téme venovať a malé a stredné podniky by mohli v tomto zohrať významnú úlohu. 85 všetkých pracovných príležitostí, ktoré sa vytvorili v rámci EÚ v uplynulých rokoch, práve to vytvárali malé a stredné podniky. Hlavne nové malé a stredné podniky majú ale pred sebou značnú byrokraciu, keď chcú vytvárať nové pracovné príležitosti, tak si myslím, že pokiaľ ide o legislatívu týkajúcu sa štruktúrálnych fondov, Mala by sa zjednodušiť, aj celý ten proces by sa mal zjednodušiť. Mechanizmus na koordináciu rôznych administratívnych krokov, to by sa všetko malo zjednodušiť, mali by sa vytvoriť aj nové mechanizmy v tomto smere. Malé a stredné podniky majú obrovský potenciál aj v cezhraničnom kontexte pri vytváraní nových trhov. Čiže malé a stredné podniky nám naozaj môžu úspešne pomôcť v boji proti kríze. Za európskych konzervatívcov a reformistov pán Čičester, nech sa páči. Pán predseda, pán komisár, som veľmi rád, že táto téma a táto otázka je predmetom dnešnej rozpravy. Nie som ale až taký spokojný s tými odpovediami, ktoré nás čakajú. Totiž, áno, malé a stredné podniky majú sa rozbehnúť a fungovať a prežiť. Hej. Ak ale toto má tak fungovať, musíme ich podporiť, musíme im pomôcť. A za roky uplynulé sme vlastne sledovali, že malé stredné podniky majú problémy. Aj v prístupe k informáciám napríklad. Napríklad ako zistia, odkiaľ príde, odkiaľ môže prísť pomoc. Pomoc. Alebo ako získať financie. Naozaj, banky neradi požičiavajú malé čiastky peňazí malým podnikom. Radšej požičiavajú veľké čiastky veľkým podnikom a na tom viac zarábajú banky samozrejme. Čiže aj to je veľká výzva, ktorá je pred nami. S tým niečo môžeme urobiť. Ale hlavne môžeme veľký kus práce urobiť v odburávaní byrokracie. Naozaj malé a stredné podniky majú viac problémov než veľké podniky z hľadiska administratívnych povinností. Myslím, že z dlhodobého hľadiska potom komisia e, sa bude venovať aj téme, ako využiť ne, nevyužité prostriedky z iných rozpočtových kapitol práve na podporu vytvárania pracovných príležitostí. Ďakujem. Ďakujem pekne pánu Čižestrovi. A teraz za skupinu Európa, Slobody a demokracie pán Salvrakos. Malé a stredné podniky sú v skutku základným kameňom európskeho hospodárstva a kľúčovým faktorom podpory rastu a zamestnanosti v Európskej únii. Ale táto oblasť je veľmi citlivá v časoch hospodárskej krízy Grécku 60 tvoria malé a stredné podniky, opakom je Nemecko. Malé a stredné podniky tvoria iba 21 V mojej krajine malé a stredné podniky sú veľmi zaťažené a vlastne nemajú žiaden prístup k financovaniu zo strany bank, musia zatvárať a tým aj klesá podnikateľský duch, ako aj počet zamestnaných. Skonštatovalo sa, že zadávanie úverov malým a stredným podnikom vzrástlo. Pokiaľ ide o jednotlivé krajiny nemôže sa dať k dispozícii také veľké množstvo finančných prostriedkov, aké by potrebovali, teda v prospech malých a stredných podnikov. To znamená, že musia byť k dispozícii finančné prostriedky na to, aby boli k dispozícii pomôcť jednotlivým odvetviam. A teraz na 2,5 minúty má za slovo pani Zober. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, dalo by sa veľa hovoriť o potrebe posilňovať malé a stredné podniky. Rozhodujúcu úlohu pri rastia zamestnanosti iste nikto nebude spochybňovať, ale úsporné opatrenia vedú k tomu, že malé a stredné podniky sa dostali do úzkých a musia zatvárať. Ak sa tu nič nezmení, ak sa nič nezmení na tejto politike recesie, nebude eh, možné spustiť rast a zamestnanosť. Doteraz eh, sme nedokázali zosúľadiť rast a úsporné opatrenia, pretože to je púhý klam je to snaha zastierať, aké dramatické dôsledky má táto politika úspor. Pozrite sa napríklad na to, čo spravila Trojka voči Portugalsku. V Portugalsku e, zničili 3000 pracovných miest. To znamená, že každý deň sme prišli o 50 pracovných miest. Išlo predovšetkým o malé a stredné podniky, ktoré zbankrotovali. Musíme mať jednoducho pochopenie v prospech toho, že tieto úsporné opatrenia vedú ku zníženiu spotreby a tým je znížený aj dopyt komisia tieto opatrenia ustanovuje pre portugalské hospodárstvo, ale dnes sa opäť tvrdí, že áno, treba podporiť malé a stredné podniky. Musíme nájsť politické opatrenia, ktoré by predišli tomu, aby malé a stredné podniky museli ísť do bankrotu. To znamená, verejnú podporu a nie monopolizáciu hospodárstva zo strany veľkých podnikov pretože to je iba v prospech veľkých podnikov. Ak sa pozrieme na energetiku a banky, tie musia byť prístupné, aby nebolo hospodárstvo závislé od monopolných bank. Potrebujeme pomoc pre malé a stredné podniky, menej byrokracie a osobitné úľavy pre tých, ktorých sa to najviac týka, teda pre tie odvetvia. Budeme pokračovať na minútu a pol. Má slovo pani Sinclair. Excuse me. Um, Ďakujem za slovo, pán predseda. Áno, vypočuli sme si pekné slova o tom, ako sú malé stredné podniky chrbtovou kosťou ekonomiky a tak ďalej. A čo takto realita? Spomínam si, že ešte za oných čias prezident de Gaulle nazval um, Britov národom uh, maloobchodníkov a malé podnikateľov. No, E, v podstate e, v oblasti západného Midlands e, práve vidím v Británii, aká je situácia práve v dôsledku opatrení zavedených Európskou úniou. Je nedostatok prostriedkov k dispozícii práve na podporu malých a stredných podnikov. A pritom Británia je druhým najväčším prispievateľom do fondov EÚ a z hľadiska toho, koľko dostáva Británia, tak je to oveľa horšie. Čiže tiež by sme chceli e, mať náležitý prístup k týmto prostriedkom. Napríklad, keď v roku 2005 e, Peugeot zavrel niektoré prevádzky vo Francúzsku, tak francúzsky zamestnanci dostali podporu potom a, po, pre podnikanie a v Británii ten závod nedostal. Čiže tá kompenzácia nebola adekvátna. Čiže je to ozaj nechutné keďže naozaj my prispievame značnou mierou do fondov európskych, tak by sme mali náležite mať aj z toho benefity. Ďakujem. Ďakujem za váš príspevok. Pokračujeme s ďalšími rečníkmi na 1,5 minúty. Má slovo pán Rybich. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Mal by som otázku najprv na pána komisára Hána. Ako to vyzerá s infraštruktúrou výskumu? Čo sa plánuje v tejto oblasti s osobitným zreteľom na malé a stredné podniky? Moja druhá otázka pánovi Vanenovi. Počuli sme od prezidenta Olanda, že potrebujeme stratégiu pre rast ako sa to odzrkadlí v rozpočte na rok 2013, aké pozície vy tam vidíte na to, aby sme spustili stratégiu rastu a ako to bude s rámcovým programom do roku 2020, to znamená, aké infraštruktúry rastu tu budú a o aké programy a akými prostriedkami ich budete podporovať. Po tretie, musíme sa postarať o to, aby mladí podnikatelia mali šancu pôsobiť v iných krajinách Európskej únie, aj teda v iných krajinách mimo Európskej únie. Napríklad existuje program Erasmus pre mladých podnikateľov. Bude tu značné zvýšenie, aby títo uh, mladí podnikatelia mali možnosť prístupu k svojim subdodávateľom. Nož a potom je tu definícia, ktorá sa týka tých podnikov, ktoré pôsobia na medzinárodnom poli, či by sme ich nemohli podporiť globalizačným fondom. Ďakujem pekne. Ďakujeme za vaše vystúpenie. Na 3 minúty má slovo pani Toja. Ďakujem pekne pán predsedajúci. Rozvoj nie je luxusom, je povinnosťou. Všetci poznáme priority rastu. Donedávna to ešte neplatilo. Moja politická skupina je na to pyšná, že sme vždy na tom trvali. Žiadali sme korekciu smerovania európskych politík. Malé a stredné podniky sú základnou žilou výrobných štruktúr, ako sme už počuli. Potrebujeme dlhodobé akcie, ktoré by sa sústreďovali na ľudský kapitál, na mladých Európanov, aby sme podporovali podnikateľského ducha. Nie je to žiadne osobitné dobrodružstvo, kariéra či úspech. Je to niečo, čo môže byť užitočné pre spoločnosť pretože sa tu vytvárajú lepšie podmienky pre rast, ako to povedala pani kolegyňa Krel. My si želáme inovačný rast a schopný využiť všetky príležitosti, aby bol udržateľný z hľadiska životného prostredia a spoločnosti. A pokiaľ ide o dlhodobé akcie, chcem povedať, že je dôležité, aby sa realizovali školenia, aby sa využívali inštitúty technického vzdelávania, ktoré v Európe máme. My sme sa na to veľmi nesústreďovali, ale je to veľmi cenný nástroj, ako sa približiť k vede, k technike, ako vytvoriť chuť, niečo tvoriť na základe vlastných poznatkov. Oslovujem predovšetkým komisiu ako aj radu, ktorá sa bude musieť rozhodnúť o nariadení o štrukturálnych fondoch spolu s parlamentom. Bude dôležité tieto zdroje koordinovať budeme schopní doplnkovo využívať finančné nástroje pre malé a stredné podniky, fondy pre výskum, štrukturálne fondy. Ak sa nám podarí ich dob- dobre doplňať, posilníme ich potenciál, ináč tu bude riziko rozdrobenia. Štrukturálne fondy sú dôležité, pretože túto tematickú prioritu tu už majú zapojenú. Tematická koncentrácia je dôležitá, ale je dôležité, aby regionálne autonómie mali, k dispoz- mali možnosť podielať sa na tvorbe programov. Máme totiž regióny, ktoré sa musia správne orientovať, máme, máme regióny, ktoré sú schopné programovania a sú schopné rozdeľovať priority. Územie je dôležité, pretože územia vytvárajú pozitívne procesy, ktoré vedú k tvoreniu nových pracovných miest. Majú vôľu zapojiť všetky územné, ekonomické a sociálne štruktúry, takže to sú tie hlavné oblasti, kde by sa mali stretávať lokálni politici s európskymi politikmi. A pokiaľ ide o definíciu malých a stredných podnikov, no už zastávam názor, že sa tam nezapoja iba členské štáty, aj rada bude musieť to svoje povedať. ide iba o štrukturálne prvky ako zamestnanosť a obrad, ale ide tiež o to, že malé a stredné podniky pôsobia na svojich územiach, ale dívajú sa na svet Takže je to samotná povaha malých a stredných podnikov. Ďakujeme. Na 1,5 minúty má slovo pani Manesku. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Prístup malých a stredných podnikov k finančným prostriedkom je pre ne veľmi dôležitý. Zostáva to naďalej výzvou pre Európu a členské štáty. Malé a stredné podniky sú vždy tie podniky, ktorý, ktoré prvé trpia krízou účasť na projektov, projektoch sa stávajú skutočnou šancou pre malé a stredné podniky, aby mohli prežiť. Pre vlády to bude nevyhnutné podporovať malé a stredné podniky opatreniami, ktoré im umožnia prístup k financovaniu, aby svoje projekty dokázali financovať. Účinnosť týchto opatrení nebola veľmi presvedčivá byrokracia bola príliš veľká. Dôsledkom bolo to, že malé a stredné podniky strátili elán a z toho dôvodu potrebujeme lepšie projekty, aby štrukturálne fondy sa dostali do malých a stredných podnikov, aby sa toto odvetvie posilnilo. Potrebujeme opatrenia na zjednodušenie, musíme zabezpečiť technickú podporu a takisto pomoc pri implementácii týchto projektov. Ďakujeme pekne aj za dodržanie časového limitu. Slovo mám pán Budikofer. kolegovia, ktorí primeli túto rozprávu, postavili otázku, či by nebolo správne požiadavky kofinancovania zvážiť, teda to, čo sa týka malých a stredných podnikov, považujem to za správnu otázku, ale na druhej strane musíme tematizovať jasne kontext. A ten znie, ak definíciu malých a stredných podnikov budeme redukovať, tak budeme menej rozdeľovať malým a stredným podnikom, ktoré už tak či tak nemajú dostatočné množstvo finančných prostriedkov. Po druhé, ak budeme redukovať tieto prostriedky, tak menej malých a stredných podnikov sa bude deliť o tieto prostriedky. Máme sa usilovať o to iba vtedy, ak sme ochotní zvyšovať finančné prostriedky. To je dôsledok, ktorý mal vyplynúť, ktorý by mal vyplynúť z tejto rozpravy. Predsa nie je možné, aby sme v budúcnosti vydávali menej peňazí, Prepačte, musím vám, musím vám odobrať slovo. Máme predpísaný čas. Chcem požiadať všetkých rečníkov, aby sa držali svojho časového limitu. Pani Vicky Ford. Medium... Ďakujem pekne. Malé a stredné podniky majú pred sebou mnohé problémy a byrokracia je jedným z nich. Mali by preto tieto malé a stredné podniky by mali byť oslobodené od mnohých administratívnych povinností, ktoré nastoluje legislatíva EÚ fondy sú tiež problémy. Napríklad zvyšovanie, e, hovorí sa o zvyšovaní prostriedkov pre malé a stredné podniky z týchto fondov, ale práve sme si mali možnosť vypočuť mnoho sťažností z úst malých a stredných podnikov, e, že vlastne čakajú aj mesiace a roky na to, že fondy prídu a nakoniec aj neprídu. Dosť často. Takže tá byrokracia je obrovská. A ak sa teda už pridelia prostriedky, tak by sa mali naozaj aj zaplatiť, vyčleniť. Myslím, že práve viaceré aspekty európskej legislatívy majú e, proste e, také dopady, e, že to zle dopadá na plecia malých a stredných podnikov. Napríklad sme opýtali 9, teda položili sme 9 konkrétnych otázok pánovi komisárovi a tešíme sa na 9 konkrétnych odpovedí. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz minúta pán Šimanský. Ďakujem za slovo, pán predseda. Európsky parlament zaznamenal, že Európska komisia sa snaží eliminovať bariéry, ktoré majú pred sebou malé a stredné podniky. U nás, v našej krajine, je úroveň čerpania fondov pomerne vysoká. Ale predstavitelia malých a stredných podnikov práve vyjadrujú väčší záujem o toto financovanie, než koľko je prostriedkov k dispozícii. V Polsku máme aj tzv. mikropodniky. 96 e, malých a stredných podnikov sú tzv. mikropodniky a dve tretiny z nich vlastne sú samostatne zárobkovočinné osoby. Takže tu by sme mali tiež odbúravať byrokraciu, a vzhľadom na to, že zažívame recesiu hospodársku, tak eh, spolufinancovanie sa stáva problémom. Preto Európsky parlament by mal zjednodušiť postupy tým, že by sa vytvorili nové pravidlá pre obdobie od roku 2013. Nech sa páči, pán Stojanov, jedna minúta. Ďakujem za slovo, pán predseda. Za posledných niekoľko mesiacov som navštívil rôzne časti našej krajiny, Bulharska, a hovoril som s predstaviteľmi mnohých malých a stredných podnikov. A všetci hovoria to hovoria. To isté. Už nás všetko dusí. Sústreďuje sa pozornosť len na veľké podniky, na banky, ale tá kríza dopadá najviac na naše plecia. Žiaľ, mnohé z podnikov e, používajú zastaralé technológie z pred 20 rokov, kedy začali podnikať tak sa ich pýtame, prečo nežiadate o európske fondy, aby ste mohli obnoviť, inovovať. A odpovede rovnaká. Táto administratíva, ktorú do toho treba vložiť, to nestojí za to, pretože vyložíme veľa času a úsilia a dokonca aj tak nedostaneme prostriedky. A navyše je tam ešte problém s korupciou, pretože štátni zamestnanci, ktorí pracujú na projektoch, majú záujem o veľké projekty, pretože veľké, veľké sumy pre veľké podniky znamená pre nich veľké úplatky. Takže treba riešiť aj tento aspekt, ale <laughs> zrejme ťažké je naozaj konať. Ďakujem pekne. Slovo má pán, pán Nistelroj. Ak dovolíte troška pozitívnejšie, e, sťažnosti sme si už vypočuli dosť dnes predpoludním. Jeden z aspektov, ktorý sa podporuje cestou e, štrukturálnych fondov, je priemyselné dedictvo. Napríklad za dva roky sme vytvorili v tejto sfére 400 nových pracovných príležitostí a pripravuje sa ďalších niekoľko tisíc. Takže toto sú dobré nástroje na využívanie súkromného kapitálu spolu e, s orgánmi štátu, aby sa vytvárali nové pracovné príležitosti. Mal by som ale e, nejaké otázky. Môžeme zobrať treba finančný rámec e, na roky 2014 až 2020. O tom hovoríme, hej? Prídu nové peniaze bolo by dobre, keby tieto prostriedky sa využili, povedzme, aj troška skôr, že nejaký politický signál by sa vyslal aj toho samitu e, smerom ku Medzinárodnému menovému fondu. To ako poprvé. Po druhé, nejaký akčný plán na podporu malých a stredných podnikov, ten by sa mohol vytvoriť, aby, povedzme, sa pomohlo odbúrať byrokraciu. A čo takto prefinancovávanie. Banky nechcú poskytovať dostatok požičiek. V tomto smere mali by sme sa snažiť proste e, hľadať netradičné riešenie. Ďakujem pekne. Teraz dve minúty pán Kalfin. Pán komisár, pán minister, všetci hovoríme o tom, že malé a stredné podniky potrebujú prístup k financiám, potrebujú znižiť úroveň byrokracie a celkovo lepší prístup na trh. Robí sa mnoho, ale ešte stále je tu priestor preto, aby sme urobili oveľa viac. Prístup k financiám určite treba zvýšiť možnosti e, zálohových platieb, hlavne pre malé a stredné podniky je to dôležité, pretože e, z hľadiska spolufinancovania je to pre tieto podniky veľmi ťažké ďalší e, viacročný finančný rámec. Áno, a na ten by sme sa mali zamerať. Vidíme tu pokles z hľadiska možnosti prístupu malých a stredných podnikov k financiám. Pre e, vyspelé techniky, technológie, áno, tam existuje táto možnosť, ale e, proste tie najmodernejšie technológie si tieto malé a stredné podniky len tak nemôžu dovoliť bez patričnej finančnej injekcie. Takže pokiaľ ide o spolufinancovanie, mali by sme zvážiť niečo, no čo tu navrhuje aj komisia, že by sa využívali nevyužité prostriedky z iných rozpočtových kapitol, nielen z hľadiska stimulovania zamestnanosti, ale aj na podporu malých a stredných podnikov. A k tej byrokracii mali by sme nielen podporovať e, kvalitnú podnikateľskú prax, ale by sme mali sankcionovať tú nekvalitnú. Pretože máme nakoniec aj tie prostriedky, ktoré neboli využité z fondov, že by sa teda mohli presmerovať na podporu malých a stredných podnikov. A ďalej, po tretie, pomôcť v prístupe na trh pre malé a stredné podniky. Myslím, že to je veľmi dôležité. Posilňovanie digitálneho trhu. Tam je priestor a nakoniec digitálna agenda, vieme o čo ide. A treba uznať aj odbornú kvalifikáciu. Malé a stredné podniky skutočne nemajú náležitý prístup na európsky trh. Ďakujem pekne. A teraz na jednu minútu pani Hall, pán predseda. Severovýchod Anglicka využíva program Jeremy, ale trvalo celé mesiace, kým sa tento program rozbehol. Teraz už chceme postúpiť ďalej a chceme vlastne použiť aj revolvingové fondy a ďalšie prostriedky na podporu malých a stredných podporov, podnikov pardon, v rámci kohezného programu. Hovorí sa o tom, že malé a stredné podniky majú problémy z hľadiska prístupu k úverom. A preto sa snažíme mm, urobiť určité úpravy aj cestou príslušnej smernice o úveroch. Je veľmi dôležité, že z hľadiska finančných nástrojov ako takých e, hovoríme aj o potrebe upraviť príslušné normy ktoré sa týkajú poskytovania správ a auditov. Naozaj tu o veľmi veľký objem byrokracia. Malé a stredné podniky nemajú dosť času na to, aby vypracovali všetky e, tie mm, a vyplňali všetky tie papiere, ktoré sú potrebné na žiadosti. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dávam na jednu minútu slovo pánovi Krysovi Losovi. Dnešná kríza sa dotýka osobitne malých a stredných podnikov. Mnohí nezamestnaní pracovali práve v malých a stredných podnikoch alebo ich riadili. Niektorých sa kríza nedotkla teda ako e, vedúcich predstaviteľov týchto podnikov. Malé a stredné podniky nemajú prístup k finančným prostriedkom. mnohé žiadosti o poskytovanie úrokov, e, e, úverov sa zamietajú. Mnohí nemajú možnosť nakúpiť si suroviny a bankrotujú. V prípade, ak nebudú k dispozícii finančné prostriedky, malé a stredné podniky nebudú môcť podnikať, musíme žiadať predfinancovanie, musíme dokázať platiť mnohé položky, ako povedal pán komisár, keby mal teda každý malý a stredný podnik by mal zamestnať jedného mladého človeka a tým by sa vyriešil problém nezamestnanosti mladých ľudí. Ďakujem pekne, pán Omermajer, ďakujem pekne. V Európskej únii tvorí podiel malých a stredných podnikov 90%, takže naozaj ide o chrbticu hospodárstva, ale je dôležité, aby mali prístup k finančným prostriedkom. Zo štúdie Európskeho parlamentu vyplýva, že zatiaľ nepostupujeme cieľavedomo. Chybou je, že nediferencujeme medzi jednotlivými typami malých a strednou, stredných podnikov. Ide totiž aj o to, v akej fáze sa podnik nachádza, e, či ide o podnikateľa, ktorý začína s podnikateľskou činnosťou, alebo či ide o klasický rodinný podnik, ktorý je už zabehnutý. Musíme sa postarať o to, aby malé a stredné podniky mohli rásť. Ďakujeme pekne. Pani Lukačevská. Panie przewodniczący, szanowni państwo, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę. Ďakujem pekne. Dámy a páni, malé a stredné podniky sú naozaj chrbtovou kosťou dnešnej ekonomiky a je to najlepší spôsob, ako bojovať proti nezamestnanosti, ako prekonávať ťažkosti súvisiace s finančnou krízou. Sú to tieto podniky, ktoré vytvárajú nové pracovné príležitosti a podľa európskych štatistík v roku, rokoch 2005 až 10 viac než 85 nových pracovných príležitostí boli, bolo práve vytvorených malými a strednými podnikmi. 99 e, podnikov v rámci EÚ sú malé a stredné podniky. Takže často vytvárajú len mm, niekoľko pracovných príležitostí, ale je to dôležité. Takže ak, pokiaľ ide o plány komisie zmeniť definíciu z hľadiska počtu zamestnancov, tak to, to mi troška robí starosti. Malé a stredné podniky musia konkurovať s podnikmi, ktoré zamestnávajú stovky ľudí a tí, tam sú konkrétne aj špeciálne odbory a úseky, ktoré práve sa zameriavajú na čerpanie európskych prostriedkov z fondov. Takže povedali ste, pán komisár, že malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou európskej ekonomiky. Čiže keď hovoríme o chrbtici, tak o tú sa treba starať. Ak nedáme malým a stredným podnikom lepšiu možnosť prístupu k fondom, tak vlastne e, jednoznačne e, hlavne cestou zjednodušenia administratívnych postupov, tak potom, ak sa im táto možnosť neposkytne, žiaľ, pán komisár, ukážete nám, že chápete ten problém, ale ho neriešite. Pán, pán Dardan. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, vidíme, že v situácii krízy je rozhodujúca úloha malých a stredných podnikov, pokiaľ ide o obnovenie hospodárskej činnosti a o mm, vykorenenie nezamestnanosti. Je potrebné celý rámec zjednodušiť, posilniť a tiež je potrebné podporovať e, prístup k pracovný, k finančným zdrojom a k vzdelávaniu. Je potrebné naozaj e, e, uspôsobiť prostredie tak, aby mohli malé a stredné podniky plniť svoje úlohy. V tejto súvislosti je veľmi dôležitá definícia malých a stredných podnikov. Momentálne sa týka viac než 67 zamestnancov v EÚ, čiže je to naozaj obrovský podiel trhu práce aj našej ekonomiky. Pokiaľ ide o legislatívu, je potrebné nájsť určitú rovnováhu pokiaľ ide o malé a stredné podniky, ich právny rámec e, musí e, zahŕňať zahrňať e, jednak faktory účinnosti, efektívnosti, ako aj práva zamestnancov a všeobecný záujem. Pokiaľ ide o administratívne výdavky, tam je tiež potrebná vyváženosť. Je tu veľké riziko nadmerného zaťaženia, pokiaľ ide napríklad o bezpečnosť pri práci. Sú tu rôzne riziká v tejto oblasti pokiaľ je teda o bezpečnosť a zdravie eh, na pracovisku toto nemôžeme vnímať ako e, takéto, takúto administratívnu e, povinnosť. A pokiaľ ide o e, finančné vybavenie malých a stredných podnikov, vidíme, že sú tu obrovské problémy. Ako napríklad zamestnancov zapojiť aj do procesu rozhodovania, ak títo nemajú informácie o napríklad procesoch rozhodovania v podniku, ako sa rozhoduje o reštrukturalizácii v podniku a tak ďalej. Takže pokiaľ ide o administratívne zaťaženie podnikov, prosím, e, e, vnímajme e, všetko v súvislosti s cieľmi, ktoré sa týmto, týmto spôsobom sledujú. Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo na pol minúty pán Piper. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, hovoríme o štruktúrálnych, formo, e, štruktúrálnych e, fondoch a hovoríme o nich v súvislosti e, s chudobnejšími regionami. Nie, nemusíme žiadať ďalšie fondy, ako to žiadajú ľavicovo orientovaní, ale musíme financie využívať rýchlo a treba ich posunúť do regionov pokiaľ ide o praktickú realizáciu pri využití fondov, tam sa musíme čomu naučiť práve tam, kde sa uchádzali malé a stredné podniky o finančné prostriedky. Tam sme zistili, že e, sa zapojili do programov mnohé malé a stredné podniky. Zoberme si príklad nanotechnológie. Tam skombinovali mnohí e, možno svojej existencie a tam boli mnohé hospodárske súťaže veľmi úspešné. Musíme zakotviť túto možnosť do nariadenia. U malých firiem e, sú často európske impulzy rozhodujúce pre zakladanie firiem. V prípade, ak e, tieto finančné prostriedky budeme zadávať, budeme sa približovať trhovému hospodárstvu, ktorom vieme, že je účinné. Ďakujeme pekne. Na 1,5 minúty má slovo pán Šváb. Vážený pán predseda rady, pán komisár, kolegyne a kolegovia, diskusia o podporovaní malých a stredných podnikov v tomto parlamente má dlhú tradíciu. A to, čo sme si dnes vypočuli, sa neodkláňa od toho, čo sme sa dopočuli aj v predchádzajúcich rozprávach. Musím povedať na adresu pani Vicky Ford. Nič nám nepomôže, ak budeme brať niekoho eh, na zodpovednosť za to, že veci nefungujú tak, ako sme si mysleli, nie je vinná iba Európska komisia, napríklad aj v súvislosti, ako, funguje, ako fungujú malé a stredné podniky. Ak to budeme redukovať len na finančné otázky, veľmi nám to nepomôže. Aspoň u nás v Nemecku, ale nie je to iba tak v Nemecku, e, sa um, neničia E, malé a stredné podniky iba v súvislosti s financovaním, ale predovšetkým tým, že zákonodárstvo komplexne nie je prehľadné pre malé a stredné podniky, tak si myslím, že otázka o tom, ako definovať lepšie, precíznejšie, cielenejšie, ako teda definovať lepšie malé a stredné podniky, pre zákonodárstvo ako také. Pán Vamen, vy ste použili ten pojem, že 99,5 podnikov máme v oblasti malých a stredných podnikov. Z tohto dôvodu som veľmi zvedavý, e, čo nám prinesie štúdia pána komisára Tajanyho. Ďakujem pekne. No a teraz máme dve modré karty. Pán Šváb, môžete akceptovať modrú kartu od pani Vicky Ford? Áno, ďakujem. Ak dovolíte, mala by som sa vyjadriť jasne. Nechcem všetko zvalovať na komisiu. Áno, je tu mnoho problémov. Chcem pokázať len na to, že potrebujeme sa vyjadrovať konkrétne. Keď hovoríme o hľadaní riešení, mali sme 9 konkrétnych otázok a teda čakáme konkrétne odpovede. Súhlasíte so mnou, že mikropodniky, ktoré zamestnávajú 5 až 10 ľudí, to je niečo úplne iné od podnikov stredných, kde povedzme 250 zamestnancov. Čiže by sme mali uplatňovať iné režimy pre mikropodniky. Ďakujem. Druhá modrá karta pre pani Sanchez Schmidt. Prepačte, ja sa hlasím do kečdy aj. Dobre, pán Šváb, môžete odpovedať, pán predseda. Otázka kolegyne Ford je samozrejme v línii, ktorú si predstavujem aj ja, teda pokiaľ náš ďalší postup, ako vy, ja som rovnakého názoru, že musíme naozaj pojem malých a stredných podnikov viac segmentovať, pretože nám nepomôže, keď budeme naďalej hovoriť o podpore malých stredných podnikov, ale e, zároveň pôjde stále o viac 90 podnikov. To bude na nič. Ja si myslím, že e, sú tu rôzne záujmy malých a stredných podnikov, tie úplne maličké, e, nejaké e, malé podniky občerstvenia, tí potrebujú naozaj nekomplikovanú legislatívu, malú byrokraciu, ale sú tu samozrejme aj podniky strednej veľkosti, napríklad u mňa vo Obnom okosku, ktoré sú naozaj také veľké, že ich zaujíma hlavne financovanie. Takže spoločne, pani kolegyňa Ford, e, musíme hľadať náležité riešenia. Ďakujem pekne, dámy a páni. Teraz začíname postup HDI. Ale mám príliš veľa prihlásených do tohto postupu. Pokúsim sa udeliť každému slovo, ale budem naozaj veľmi prísny, pokiaľ ide o rečnícky čas. Prvý rečníkom je pán Kelly, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Je naozaj veľmi dôležité, že hovoríme dnes o tejto otázke, pretože malé a stredné podniky sú veľmi dôležitou skupinou podnikov, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest, a pokiaľ ide o hospodárskú krízu, pokiaľ ide o definíciu malých a stredných podnikov, o tom sa veľa hovorilo, pán Švá povedal, že taká definícia, ktorá zahrňa väčšinu podnikov v Európe, že táto nie je skutočnou definíciou. A hlavne súhlasím s Vicky Ford v tom, že sa musíme zamerať najmä na tie malé, malé a stredné podniky, na tie mikropodniky a že musíme mať iné Um, pravidlá, pokiaľ ide o tie menšie a tie väčšie podniky, pokiaľ ide o byrokraciu a tak ďalej. To sú dôležité nielen z hospodárskeho hľadiska, ale aj zo sociálneho a kultúrneho, pretože často ich nájdeme v centrách miest, ak tieto vyhnú, vyhnú celé mesta. Takže je potrebné, aby mali prístup k financovaniu, aby tu bolo znižené, znižené byrokratické bremeno. Ďakujem pekne, ďakujem. A teraz dostáva slovo pani Konsári. Kiitos puhemies Ďakujem pekne, pán predseda. Kľúčová otázka znie, ako sa vymaniť z hospodárskej krízy. Vyhliadky sú naozaj veľmi negatívne v Európe. Pán Hán, mohlo by to byť aj inak. Tieto malé a stredné podniky, keď tieto prepušťajú zamestnancov, tak eh, keď to začnú prepušťať, tak budeme mať ďalších 20 miliónov nezamestnaných keď členské štáty teraz sa snažia o rozpočtovú konsolidáciu, všade sa zvyšuje daň z pridanej hodnoty a toto má samozrejme dopady aj na situáciu malých a stredných podnikov. Toto zvyšuje ceny a zároveň znižuje mzdy a dôchodky a tým sa znižuje domáci dopyt a dopyt po službách malých a stredných podnikov týchto tiež klesá. Preto by mala teda podľa môjho názoru komisia sa zamyslieť nad tým, ako rýchlo prekonať hospodárskú krízu a členské štáty samozrejme musia do týchto úvah sa tiež zapájať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz pán Kelam. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, pán minister. Tri body. Potrebujeme sprístupniť financovanie. Je to momentálne veľmi zložité stále. Spolufinancovanie, zjednodušenie postupov spolufinancovania a podávanie žiadosti. Toto je prvý krok. Po druhé, nehovorili sme veľa o nedostatku informácií, pokiaľ ide o možnosti financovania. Hlavne ide o informácie o dotatočných prostriedkoch, napríklad z Európskeho sociálneho fondu alebo z Európskej investičnej banky. A po tretie, a to je moja otázka na komisiu, zapojenie malých a stredných podnikov, ich príležitosti, ich financovanie, pokiaľ ide o implementáciu makroregionálnych, makroregionálnych stratégií EÚ. Toto je otvorená otázka. Ale pokiaľ, máme, pokiaľ ide o stratégiu Baltického mora, tam je tam nie je zatiaľ žiaden projekt, na ktorom by sa zúčastňovali malé a stredné podniky. Oni majú veľkú dlhu, pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu. A po ďalšie chce komisia podporovať členské štáty, vyzývať, aby tieto pripravili národné plány na podporu, na podporu malých a stredných podnikov. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pani Swinburne. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, Wales je jeden z najchudobnejších regiónov v EÚ. Máme tam aj veľmi vysokú závislosť od malých a stredných podnikov, aj od tých najmenších. Máme tam štruktúrálne zdroje, ale nedošlo k zlepšeniu HDP, eh, preto musíme uplatňovať štruktúrálne fondy iným spôsobom, aby naozaj stimulovali hospodárskú produktivitu. Ako povedal pán komisár v úvode, každý malý a stredný podnik, keby zamestnal jedného ďalšieho zamestnanca, malo by to obrovský dopad na hospodársky rast. Preto potrebujeme zabezpečiť, aby regióny naozaj boli podnecované, príjmať kroky na umožnenie malým a stredným podnikom prístupu k financovaniu na základe priorít, nie len pokiaľ ide o Jeremy a Jessica, e, verejná služba neprináša pridanú hodnotu, ale malé a stredné podniky áno, takže keby tieto mali prístup k financovaniu, mohli by byť konkurencieschopné a vytvárať pracovné miesta. To by mohol byť veľmi dobrý hospodársky stimul, takže kroky pre malé a stredné podniky by sa nemali považovať za štátnu pomoc. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz Dostáva slovo pán Karinš, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Európa potrebuje rast. Aby sme mali hospodársky rast, potrebujeme investície. Investície vytvoria nové pracovné miesta. V Európe máme k dispozícii obmedzené finančné nástroje zamerané na malé a stredné podniky. Malé a stredné podniky totiž vytvárajú nové pracovné miesta. Takže kde je ten problém? Problémom je definícia malých a stredných podnikov, pretože je tak široká, že v zásade zahrňa takmer všetky európske podniky, 99%, viac 99%. To znamená, že tie podniky, ktoré sú naozaj veľmi maličké, ktoré sa naozaj potýkajú s obrovskými problémami v prístupe k financovaniu, tieto nemajú tie príležitosti, ktoré by naozaj potrebovali. Takže by som navrhol následovné. Prosím, zmeňme definíciu malých a stredných podnikov tak, aby tam boli naozaj zahnuté len tie malé podniky, ktoré potrebujú najväčšiu podporu. Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo pán Toja. Pán Tojer, pardon. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Poznáte pána Hanzelmana? Ak ho nepoznáte, mali by ste ho spoznať. Ide o osobu, ktorá po 20 rokmi eh, s tromi kolegami z Univerzity Paderborn eh, založila podnik, teraz je tam tisíc zamestnancov. Na zloženie, te, založenie tohto podniku eh, získal podporu z krajiny Honorínsko-Vestfalsko, takže štátna podpora malých a stredných podnikov môže pomôcť. Takéto úvery môžu pomôcť v Európe. Potrebujeme takúto ofenzívu zakladania podnikov, podnikov malých a stredných. No a na to je potrebné, aby tá pomoc bola jednoduchá, aby bola nebyrokratická. Inovačné poukážky napríklad môžu byť dobrým krokom vpred a nevyužité prostriedky štruktúrnych a kohezných fondov je potrebné reštrukturalizovať tak, aby napríklad v malých a stredných podnikoch v Grécku mali možnosť získať úvery. Na to ale potrebujeme aj iné bankové systémy, potrebujeme nejaké družstevné banky, sporiteľne, ktoré nepôsobia hlavne na periférii. Toto by mohla byť tá cesta vpred. Oboje potrebujeme, pokiaľ ide o periférne krajiny. To by bolo riešenie ale aj pre vysoko inovatívne podniky v tých bohatších regiónoch. By to bola politika, ktorá posilní silné stránky. O to nám teraz ide. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz vystúpi pani Gal Pelc. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Podniky malé a stredné, aj pokiaľ ide o ich prístup ku financiám, toto je naozaj oblasť, ktorej musíme venovať veľkú pozornosť. V tejto oblasti je potrebné lepšie mobilizovať štrukturálne fondy, projekty sa majú realizovať pružnejšie, naozaj sa majú aj viac potvorať malé a stredné podniky a preto je nutné tieto aspekty predebatovať, aby sa našli riešenia čím skôr. Otázka je aj tá, či budú riešenia dostatočné. Zdá sa, že nie. Pretože tak, ako je to teraz rozdelené z hľadiska e, podpory z fondov, tie vyhliadky nie sú priaznivé, pokiaľ ide o e, vzťah ku trhu. Asi by bolo potrebné zmeniť celkový mechanizmus financovania a vlastne sa venovať aj predfinancovávaniu. Myslím, že prístup, e, teda šance prístupu na trh pre tieto podniky a pre vytváranie nových pracovných príležitostí v nich by sa mohli zlepšiť. Takže a teraz dávam slovo pánovi Paškovi.

23 miliónov malých a stredných podnikov v Európe, ktoré zamestnávajú 120 miliónov osôb viac ako 90 výrobného systému, tiež dokonca 98 Veľmi často ide o podniky z menej ako 50 zamestnancov, teda často ide o mikropodniky, takže nemôžeme súhlasiť s tými, ktorí vyvíjajú tlak na to, aby sa zvýšil prach, pokiaľ ide o malé a stredné podniky, pretože to by ešte zhoršilo prístup k fondom e, spoločenstva je dôležité, aby sme zabezpečili ľahší prístup malých a stredných podnikov ku štrukturálnym fondom, predovšetkým v časoch krízy, kedy je ťažký prístup k úverom, postupy sú komplikované, veľmi byrokratické a veľmi často odrádzajú príjemcov. Dokonca aj Nemecko, ktoré je veľmi efektívne pri využívaní fondov spoločenstva, mešká pri ich využívaní. Malé a stredné podniky nie sú podniky druhej kategórie, práve naopak. Ďakujem. Pani Andras Barea. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem poďakovať za možnosť debatovať o tejto téme aj s komisiou, aj s radou. Vieme, aká je situácia v krízi a v podstate tých 23 miliónov malých a stredných podnikov sleduje pozorne naše kroky. I máme tu vlastne záväzok, že do júna by malo byť k dispozícii viac úverov a byrokracia by sa mala znížiť. Takže otázka na radu. Čo sa urobilo v záujme mobilizácie štrukturálnych fondov, aby sa zlepšil prístup malých a stredných podnikov k týmto úverom. Čiže existujú nejaké konkrétne opatrenia na zlepšenie zamestnávania mladých ľudí. Čiže toto ma zaujíma skutočne, pretože čelíme vážnej kríze. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pani Mazej Kukovič má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. E, ďakujem pekne, pán komisár, pán predseda rady. Dnes je najdôležitejšie tempo pre podniky, ktoré bojujú o svoj rozvoj, o svoje prežitie. O niečo pomalšie je to v prípade inštitúcií. Malé a stredné podniky závisia od času a od zjednodušovania v prípade, ak Ehm, nám ide o to, aby ľudia podnikali, musíme im dať viac vedomostí, musíme im dať viac možností práve vo vzdelávaní. 60 mladých ľudí nemalo možnosť e, sa vzdelávať v oblasti podnikania. Čiže všetky všetkých tých 23 miliónov podnikov nevyužíva všetky informačné kanále, ktoré nie sú otvorené pre všetkých. Ďakujeme. Vážený pán komisár, vážený pán predseda Rady, malé a stredné podniky sú chrbticou hospodárstva budúcnosť malých a stredných podnikov vyzerá ináč. Mnohé nemajú prístup k financovaniu, pretože európske fondy a prostriedky, ktoré sú dôležitým zdrojom financovania pre malé a stredné podniky a pretože máme podmienky na vytvorenie týchto prostriedkov, si myslím, je jedna dôležitá vec v najbližšom čase by sme sa mali postarať o to, aby rozpočet e, v štrukturálnych fondoch určený pre malé a stredné podniky zostal rovnaký. Bude dôležité, aby sme pri operatívnych programoch s týmto rátali, aby sa lepšie aplikovala politika kohézie a KM, teda malé a stredné podniky musíme viac podporovať a treba brať do úvahy špecifické špecifičnosť. Teraz pani Flašíková-Beňová. Pán komisár,

Thank you very much. Ďakujem pekne a posledným rečníkom je pani Sanchez. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, drahé kolegyne, drahí kolegovia. Zdá sa mi, že teraz vidíme, že potrebujeme dlhodobejšiu stratégiu rastu, tento raz časťou našich politických priorít už mesiace. Hospodárske obnovenie samozrejme spočíva v lepšom využívaní verejných zdrojov, aby sme pomáhali takým podnikom, ktoré vytvárajú pracovné miesta, a to sú hlavne malé a stredné podniky, preto je potrebné uvedomiť, že 23 miliónov malých podnikov v Európe, že to sú naozaj vitálne orgány pri hospodárskom rozvoji nášho územia, majú štrukturálne problémy, nemajú prístup k financovaniu vyjednávaniu a hospodárska kríza situáciu ešte zhoršuje. Už vo februári sme tu hovorili o využívaní regionálnych fondov na lepšie potlačenie eh, nezamestnanosti mladých a na podporu malých a stredných podnikov. Eh, vidíme v správe z marca, eh, že pokiaľ ide o finančné inžinierstvo, že tieto nástroje sú veľmi komplikované, prístup k nim je veľmi komplikovaný. Pán komisár, máme tu 27 miliard eur pre malé a stredné podniky, ale čo s týmito prostriedkami? Vieme, aké sú tu problémy Hovoríme o definícii malých a stredných podnikov, ale je potrebné hovoriť o tom, ako lepšie vyhovieť ich eh, potrebám, ako lepšie nastaviť na toto našu politiku. Ďakujem pekne. Teraz eh, mm, to uzavrieme a na tento účel dávam slovo komisárovi Hanovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. Ďakujem za túto diskusiu. Mám dve a pol minúty Nož nebude možné odpovedať detailne na všetky vaše otázky, dostanete ich potom písomne. Takže vyberiem podstatné bloky a budem odpovedať na jednej strane. Áno, obdobie prebieha reštrukturalizácia, ale bude závisieť od členských štátov, aby podali príslušné návrhy. Môžete si byť istí v tom, že komisia bude veľmi proaktívna, pokiaľ ide o tieto návrhy týkajúce sa e, podpory malých a stredných podnikov, ako aj boja proti nezamestnanosti mladých ľudí. Bol by som rád, aby ste takto pôsobili aj vo vašich volebných obvodoch. Hovorilo sa o budúcnosti, teda v súvislosti s podporou malých a stredných podnikov. Máme veľmi precízne návrhy, pokiaľ ide o minimálne financovanie malých a stredných podnikov. Ja som úvodom povedal, že 80 pri tých najlepšie vyvinutých teda e, v prípade najviac vyvinutých regiónov. Ja sledujem diskusiu v rade aj tu v tomto parlamente, kde tieto hranice či medze sa často stávajú predmetom kritiky. Takže ak zastávate názor, že máme investovať do malých a stredných podnikov, do inovácie, do konkurencie schopnosti, tak v takom prípade by ste mali participovať na tom, aby sa zakalkulovalo s touto minimálnou alokáciou v rozpočtoch. Je dôležité, aby sme našli riešenia e, šité na mieru pre jednotlivé regióny, využívať najlepšie finančné inštitúty, ktoré e, budú v e, procese výberu a ja si myslím, že realizácia, používanie fondov Čiže od začiatku až pokiaľ sa dostane k užívateľovi, to je troška dlhé obdobie a uvidíme, ako by sme mohli v budúcnosti tento stav zlepšiť. Myslím si, že podstatným opatrením by mohlo byť aj to, niektorí rečníci o tom aj hovorili, keď napríklad, ak jedna časť finančného rámca, ktorá sa orientuje na udržateľný e, rást, prípade, ak tu ešte e, pred začiatkom leta sa skonštatuje, že tieto peniaze bude tieto peniaze, peniaze budú k dispozícii v ďalšom období. To bude jasný signál pre občanov Európy a bude to signál aj pre trhy a bude jasné pre plánovanie, ktorým smerom sa má investovať. Ja si viem predstaviť že bude to istý rozmach v rozvoji a že rast bude podporený konkrétnymi akciami. Thank you and finally... Ďakujem pekne. Nakoniec pán Vlamen, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, pán komisár, pán predsedár rady. Dnes sme diskutovali o otázke malých a stredných podnikov, ich prístupe ku finančným prostriedkom, o definícii malých a stredných podnikov prístup k financovaniu malých a stredných podnikov je rozhodujúcim faktorom pri zabezpečení rastu malých a stredných podnikov, pretože veľmi prispievajú, sú veľmi inovatívne. Predsedníctvo pracuje na tom, aby vytvoril príslušný priestor pre kapitál, takže Európa zabezpečuje veľmi dobré prostredie pre malé a stredné podniky a vytvára najlepší rámec a chce vytvárať najlepšie rámcové podmienky pre rozvoj a zamestnanosť. Chcem sa poďakovať za všetky príspevky. S veľkým záujmom som si vypočul, že ste hovorili o možnostiach, že sa chcete zasadiť za viac energetickej účinnosti, za vytvorenie ďalších pracovných miest pre malé a stredné podniky. Sú to dôležité priority aj pre dánske predsedníctvo. Ide o to, aby sme vytvorili viac pracovných miest. Small Business Act, Act v 2008 bol dôležitým krokom čo treba zdôrazniť. Vychádzajúc z toho sa predsedníctvo sústredilo na zjednodušenie pravidiel napríklad e, pokiaľ je vypisovanie pravidiel e, verejného vzdarávania, ďalej angažovanosť e, v prospech digitálneho trhu, čo je rozhodujúce pre malé a stredné podniky a pre šancu týchto malých a stredných podnikov rásť. Pán Kalfin, pán Rubich a pán Nistelroj, to je teda odpoveď na ich otázky. Ďalší finančný rámec tam by sme sa mali koncentrovať na rást a na využívanie štrukturálnych fondov. Je dôležité, aby sme sa orientovali na vymenované ciele. To je veľmi dôležitá súčasť práce dánskeho predsedníctva vo vzťahu s ďalším finančným rámcom do roku 2020. V tejto súvislosti sa chcem poďakovať Európskemu parlamentu za podporu práce predsedníctva a teším sa na to, že parlament, komisia a rada sa budú angažovať, aby zabezpečili to, že malé a stredné podniky v Európe opäť budú rásť, budú vytvárať pracovné miesta pre milióny mladých ľudí, ktorí od nás očakávajú, že im podáme výsledky. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Thank you, thank you, council. Ďakujem pekne komisii, rade aj kolegom. Týmto končíme túto rozpravu. Teraz pristúpime k ďalšiemu vodu nášho programu rokovania. To je vyhlásenie podpredsedníčky Komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku ohľadne situácie na Ukrajine a k prípadu Julie Timošenkovej.